Oh, it's 2.56 on that clock. Good morning, colleagues. I'm sorry. Dobré ráno, kolegovia. Ospravedlím sa, že začíname neskôr. Sorry. Oh, you wanted to talk to... Áno, chceli ste sa ešte prospať s Klaudiou, to je samozrejme tiež dôležité. Začneme. Prepašte, začneme trochu neskôr. Ďakujem za vašu prítomnosť. Dnes, tento, alebo tento týždeň sme už hlasovali, pretože EPP majú dnes v Helsinkách schôdzu, takže ešte sa krátko bude hlasovať. Budú si týždeň v Štrasburgu vo štvrtok. Pán Depre, váš bod príde trochu neskôr. Ospravedlňujem sa. schválenie programu, pokiaľ nikto nenamieta, lingvistický profil, tlmočenie vo všetkých jazykov okrem finčiny, maďarčiny, galčiny, eh, estončiny, slovenčiny, chorvačiny, a máme tu správu pána Depre. Eh, je, budeme hovoriť o pozmenujúcich návrhoch k jeho eh, správe na tému eh, posilňovania práv občanov v súvislosti s s vízami. konalo sa 5 schôdzí tenových spravodajcov, takže tvrdá práca prebehla. A teraz zostáva slovo pán Debré, aby nám poskytol aktuálne informácie. Prosím, Žerár. Euh, Ďakujem pekne za slovo. Ďakujeme kolegom, ktorí sa vynasnažili a sú prítomní na dnešnej schôdzi. Cieľom tohto návrhu, ktorým sa zaoberáme, nie je nahradiť preukazy totožnosti európskymi e, preukazmi totožnosti. Ani nechceme zavezovať členské štáty, ktoré neposkytujú tieto preukazy totožnosti, aby začali vydávať e, občianské preukazy. Ide len o to, aby sa posilnili bezpečnostné prvky na preukazoch totožnosti a taktiež na e, dokladoch o povolení na pobyt v členských štátoch. Cieľom je veľmi jasne podporovať voľný pohyb občanov v EÚ pričom chceme minimalizovať e, v maximálnej možnej miere rizika falsifikácie, falšovania a taktiež zabrania totožnosti. Táto iniciatíva je nevyhnutná. Chcel by som pripomenúť, že v súčasnosti existuje 250 rôznych verzií preukazu totožnosti alebo e, povolenie na pobyt v EÚ. Preukazy totožnosti a povolenie na pobyt EÚ z hľadiska bezpečnosti e, sú dosť značne odlišné. A preto podporujem, tak ako viacerí experti a tak ako je to stanovené aj v návrhu komisie, podporujem povinné zapisovanie biometrických údajov, taktiež snímky tváre a digitálnych otlačkov v takom modeli, ktorý bude štandardizovaný v prípade preukazov totožnosti. Ale e, čo sa týka takýchto citlivých údajov ako digitálnych odlačkov, je nevyhnutné, aby boli zaručené dostatočné istoty a záruky, čo sa týka ochrany týchto osobných údajov. A preto by som chcel navrhnúť poprvé doplnkové záruky, ktoré sa týkajú toho, ako tieto údaje sú zhromažďované, najmä čo sa týka osobitne zraniteľných eh, skupín detí a podobne. Ďalej po druhé, aby deti neboli podrobené tieto povinnosti, až od veku 12 rokov. Ďalej po tretie, aby digitálne otlačky neboli ukladané dlhšie ako je nevyhnutné, na to, aby sa to transponovalo do čipu predtým, ako sa vymažú. Ďalej po štvrté, aby tento nástroj sa nevyužíval ako právny základ ani na vytvorenie európskej databázy, európsky preukaz o totožnosti, ani na to, aby vznikla databáza na národnej úrovni čo sa dá vytvoriť len eh, legislatívou členských štátoch samotných. Ďalej po piaté, aby prístup k biometrickým údajom bol eh, eh, striktne obmedzený len pre orgány v členských štátoch, ktoré sú poverené zisťovaním totožnosti osôb. Chcel by som pripomenúť, že sa na to vzťahuje taktiež GDPR a taktiež doplnkové záruky sa musia zaviesť v prípade, že členské štáty budú spolupracovať aj s externými kontraktnými e, subjektami. Toto e, je teda e, základnými prvkami tohto nástroja. Ja sa chystám predložiť ďalšie návrhy, čo sa týka posilnenia spolupráce medzi členskými štátmi, osobitne z hľadiska nevyhnutnej výmeny o kľúčov na dešifráciu ďalej lehota platnosti, lehota implementácie, taktiež vzájomné uznávanie dočasných preukazov totožností. A čerešničkou na torte je zapojenie a znázornenie európskej vlajky, ako aj národných symbolov na národných preukazoch totožnosti. Toto všetko, ako ste už naznačili, pán predseda, už bolo predmetom diskusí na e, piatich schôdzach tieňových spravodajcov a budeme sa snažiť zohľadniť jednotlivé stanoviská politických skupín. Tieto diskusie a toto celé úsilie Verím, že budú naďalej prebiehať vo vynikajúcej atmosfére. Chcem sa verejne poďakovať kolegom z ostatných skupín za spoluprácu, ich kolegom a taktiež sekretariátu výboru. Nepochybujem, že v takejto snahe o spoluprácu dospejeme k výsledku, ktorý bude prospešný pre občanov EÚ a že sa dopracujeme k dohode, ktorá bude mať čo najširšiu podporu v Európskom parlamente. Preto si teraz s veľkým zaujímom vypočujem stanoviska kolegov ale zároveň si vypočujem s plným pokojom. Ďakujem. Ďakujeme. Žerár, teraz ste spravodajcovia. Jozef Weiderholzer nahrádza e, von Kaufmann. V mene teňovej spravodajkyne pani von Kaufmann by som rád e, povedal, že sa rada, by sa rada ospravedlnila, nemôže sa zúčastniť v by som predniesol niekoľko myšlienok. Chcem sa poďakovať spravodajcovi, pánu Depré, za konštruktívnu spoluprácu a chcela by upozorniť na dve veci. V tomto zmysle predložila aj pozmeňujúce návrhy. Poprvé, čo sa týka predpokladu toho, že okrem biometrického znázornenia tam budú aj dva otlačky prstov uložené v čipe. Tu by e, Pani Kaufmann rada zdôraznila, že to môže predstavovať veľmi rázny zásah do práv občanov. 16 členských štátov e, takéto niečo ešte neuplatňuje, bola by to novinka. 7, 175 miliónov ľudí by e, bolo postihnutých k týmto novým pravidlom. E, to jej príde neprimerané. Okrem toho, dopadová štúdia zatiaľ neodôvodnila takéto opatrenie. Podľa jej názoru a to je uvedené v pozmeňujúcom návrhu, by bolo naďalej e, na mieste, aby členské štáty mohli same rozhodovať o tom, akým spôsobom si to chcú ošetriť. A teda v tomto zmysle predložila kolegyňa aj pozmeňovací návrh, ako som už povedal, čo sa týka ukladania otlačkov prstov v čipe. Toto je aj v súlade so stanoviskom Európskeho povrenca pre ochranu údajov. To je prvá vec. A druhá vec, to sa týka veľmi krátkych lehot platností pre tie preukazy totožnosti, ktoré nemajú e, e, všetky potrebné bezpečnostné prvky. Podľa nej by sa to mohla predlžiť táto lehota platnosti. A tiež v tejto veci predložila pozmeňovacie návrhy. Teda malo by to e, byť v platnosti až do riadneho vypršania platnosti týchto preukazov. Pani Kaufmann sa teší na ďalšiu spoluprácu so spravodajcom a stenovými spravodajcami. Ďakujem. Ďakujeme, Jozef. Za ECR dostáva slovo e, tenový spravodajca pán Bistisen. Ďakujem. Ďakujem, pán spravodajca. Ďakujem aj kolegom. Spravodajca vypracoval pracovný dokument v prvej snahe dopracovať sa ku kompromisu medzi politickými skupinami. Vo všeobecnosti môžem povedať, že som spokojný s tým, ako prebiehajú doteraz rokovania, aj keď som sa musel spravodlniť zo schôdy tieňových spravodajcov. Zastúpili ma moji poradcovia však. Najmä ma teší, že sa zdá, že je tu väčšinová podpora, aby sa zachovali eh, oba druhy biometrických eh, prvkov eh, na rozdiel od požiadavky niektorých politických skupín. Toto je zásadná vec pre našu skupinu ECR, aby sa zachovali tieto E, dva druhy prvkov. Ďalšia vec, ktorú chcem dôrazniť, e, to sa týka veku, odnímania tlačkov prstov. Domnievame sa, že najlepšie by bolo zachovať to na úrovni 6 e, rokov, keďže máme dôveryhodné údaje, ktoré naznačujú, že otlačky prstov v tomto veku sú dôveryhodné a bolo by to tiež podľa návrhu AS, a tiež by to zodpovedalo predbežne dohode, čo sa týka prepracovnej verzie nariadenia o Eurodaku. Ešte posledná vec, tá osobitne zaujíma našu skupinu. Pre nás je dôležité, aby rozhodnutie vytvárať národné databázy s týmito údajmi boli v kompetencii národných eh, štátov naďalej. V každom prípade doteraz si to rokovania vnímame pozitívne a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu so spravodajcom, aby sme eh, sa snáď dopracovali čím skôr ku kompromisu. Ďakujeme pekne. Sylvie Guillaume. Ďakujem. Ja by som rada položila otázku Žeradovi Depre. To sa týka eh, veku. Ja som e, začula, že ste hovorili o 12 rokoch. Hovorili sme teda obaja po francúzsky vlastne, takže e, mám pocit, že som vám dobre rozumela. Ale ak sa nemýlim, e, v texte je stanovený iný vek. Prečo teda navrhujete týchto 12 rokov? Je to snahe vyhovieť budúcim textom, ktoré sa príjmu v budúcnosti, alebo ako je to? Ďakujeme, Silvi. Ešte predtým, ako sa vrátime k spravodajcovi, pýtam sa, či sa ešte kolegovia iní chcú vyjadriť, respektíve dáme slovo komisii, ak by sa chcela vyjadriť. Monika Mozhamer alebo niekto iný. Ďakujem. Pán e, predseda, chcela by som zdôrazniť, tak ako povedal už spravodajca, cieľom tohto návrhu je jednak uľahčiť e, voľný pohyb, ale tiež zaistiť e, bezpečnostné prvky preukazov na základe toho občania budú môcť využívať toto právo na voľný pohyb. A preto komisia navrhla zavedenie odlačkov prstov v takejto podobe. V dopadovej štúdii jasne uvádzame, že ak by sa kladol väčší dôraz na faktory bezpečnosti, je oprávnené, aby sa odlačky prstov ukladali v čipe. Tento nástroj nie je právnym základom na vytvorenie databáze s tlačkami prstov. Ak sa členský štát rozhodne vytvoriť si takúto databázu s tlačkami prstov, vyžadovalo by si to národnú legislatívu a táto legislatíva by tiež musela byť v súlade s pravidlami ochrany údajov, aby tam bola zaistená proporčnosť a všetky hodnotenia by boli vykonané. Čo sa týka veku, Vnímanie tlačkov prstov komisia navrhuje týchto 12 rokov, teda aby sa otlačky odoberali od 12 rokov podľa nariadenia o cestovných pasoch. Je pravda, že v prípade príslušníkov tretich krajín tam sa otlačky prstov odoberajú skôr, v skoršom veku. My sme chceli tento návrh zosúľadiť s pravidlami, ktoré sa stiahujú na cestovné pasy. Dúfam, že som týmto odpovedala na vašu otázku. Chcela by som sa poďakovať aj spravodajcovi, tieňovým spravodajcom zo všetky stretnutia, ktoré prebehli, kde sme mali možnosť vysvetliť všetky technické aspekty. Chcem sa teda všetkým poďakovať týmto za spoluprácu ešte raz. Ďakujeme. Teraz vrátime slovo pánu Depre, aby uzavrel tento bod, aby odpovedal na otázky kolegov. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem aj komisii, aj kolegom, ktorí sa vyjadrili v rozprave, eh, čo sa týka stanoviska a pána Padnotora, eh, ktorý ktoré predniesol v mene pani Silvi von Kaufmann. Ja jej stanovisko poznám. My eh, sme sa tejto téme venovali aj v diskusiách. Budeme to musieť nejako vyriešiť. Možno parlament celý o tom bude musieť rozhodnúť, či teda digitálne otlačky sa musia ukladať v dvoch eh, súboroch, aby sa zaistila vyššia bezpečnosť týchto preukazov. Ja som vychádzal zo stanovisk expertov, ktorí sa vyjadrili na skutočne spravodajcov a tí vysvetlili limity, ktoré sú čoraz značnejšie, čo sa týka eh, pokroku technológie, ak by sa ukladal, aby, aby sa vychádzalo len zo snímky tváre na určenie totožnosti osoby. Nebudem teraz zachádzať do technických podrobností, ale uh, jasne nám teda experti dokázali, že rizika falšovania na základe iba snímky tváre sú čoraz vyššie vďaka technickému pokroku práce s touto snímkou tváre. Teda okrem snímky tváre je potrebné získať aj iné údaje, ktoré by boli nespochybniteľné, ale viem, že je to jeden z najspornejších, najcitlivejších bodov v tomto návrhu a v týchto rokovaniach, že sa tomu budeme musieť povenovať. Čo sa týka problematiky lehoty eh, na implementáciu, ja chápem argumenty, ktoré uvádza pani Kaufmann a tiež, eh, ktoré sprostredkoval pán Weidel, ktorý je mene. My sme ochotní eh, predlžiť túto lehotu. Nechceme však, aby v členských štátoch nevznikli príliš veľké tlaky, keď odrazu sa budú musieť vymeniť milióny preukazov totočnosti v tom istom čase. Tiež e, ďakujem za e, vystúpenie pána Bistisena, ktorý sa tiež k tomuto vyjadril. E, ďalej, pán Bistisen, vy žiadate, aby rozhodnutie vytvory databáz boli v rozhodnutí, teda v právomoci členských štátov, čo sa týka digitálnych otlačkov. My jasne uvádzame, že Návrh, na ktorom pracujeme, nemôže predstavovať právny základ e, samo sebe na vytvorenie národných databáz, ale zároveň členské štáty budú mať naďalej možnosť a voľnosť vytvoriť si takéto databázy na základe svojej vlastnej legislatívy. Čo sa týka vekovej kategórie, tu reagujem na otázku pani Guillaume. Vlastne komisia už odpovedala, e, ten vek 12 rokov e, sa uvádza aj pri cestovných pasoch. Okrem toho som vychádzala aj v snahe pamätať na zmierovanie, pretože niektoré skupiny sa domnievajú, že vek, eh, od ktorého sa odoberajú tlačky prstov, eh, by to radi stanovili na úrovni 6 rokov, eh, iné skupiny by to radi stanovili na vek 14 rokov. Keďže je tu precedens pri cestovných pasoch a tam tie pozície boli tak či tak vzdialené, ja som sa snažil stanoviť vek, ktorý Vlastne sa dá už o, o dôvodniť tým, že už je tu precedens a tiež je to podľa mňa priateľný kompromis medzi e, pozíciami jednotlivých politických skupín. Ďakujem pekne, pán predseda, to je zhruba všetko, čo som chcel povedať. Verím, že naďalej budeme spolupracovať v pozitívnom e, duchu s kolegami a že sa dopracujeme k dohode čo najskôr. Ešte raz ďakujem kolegom za ich účasť a za spoluprácu. Ďakujeme, pán Depré. Hlasovanie v výbore LIBE prebehne buď 3. alebo 10. Ešte to nebolo stanovené presne. Ešte raz ďakujem všetkým za ich vyjadrenia. Teraz môžeme prejsť k bodu 4. Teraz si vypočujeme prezentáciu návrhu stanoviska k správe z výboru AFKO. Ide o ustanovenia zmluv, čo sa týka občanstva EÚ, základné hodnoty a zásady, na ktorých je založená Európska únia, sú stanovené v článkoch 2 a 6 zmluvy. A to stanovuje občana do Centra Európskeho projektu. Návrh správy pani Anderson sa venuje tomu, či ustanovenia zmluvy o európskom občianstve majú dostatočne efektívny rozsah pôsobnosti a taktiež sa poskytujú odporúčania členským štátom a inštitúciám EÚ. Stanovisko pani Anderson sa zaoberá rôznymi aspektami, ktoré súvisia s európskym občianstvom, ako napríklad eh, politické práva sa tam prejednávajú. Teraz veľkým potešením dávam slovo Martine, aby nám priblížila svoj návrh stanoviska. Nech sa ti páči, Martina. Chair, um, I think... Ďakujem, pán predseda. Ak e, teda, Máme tu e, obmedzenie na e, počet slov, takže môj návrh môže mať iba takú podobu, akú má v tom prvotnom návrhu. Pomocou pozmeňovacích návrhov budeme môcť obohatiť správu o určité poznámky kolegov a pozmeňovacie návrhy. Stanovisko mali kolegovia k dispozícii. Ide však o, len čisto o prvotný návrh. Mojím cieľom je ochrana všetkých, ochrana práv všetkých občanov Občania sú eh, v srdci eh, európskeho eh, projektu. Samozrejme, privítam aj akékoľvek pozmeňovacie návrhy, ktoré by tento princíp posilňovali. zaprieme sa článkom 2210 zmluvy o fungovaní Európskej únie, právom kandidovať vo voľbách. Samozrejme, toto je dôležité právo, ako môcť ovplyvňovať e, vývoj a byť v centre projektu. Ide takisto aj o význam e, hodnoty charty základných práv. Spomíname v správe a chceme to ešte posilniť. Chceme tiež spomenúť 1,8 milióna občanov na severe Írska Severnom Írsku. A chceme, aby sa e, týmto ľuďom zabezpečil e, prístup k e, právam tam, kde vlastne žijú, zabezpečujú sa v dostatočnom rozsahu. Spomíname e, tu takisto potrebu ochrany demokratických e, práv, ochranu pred e, diskrimináciou. Spomíname takisto aj hrozbu Brexitu, pre občanov eh, Británie, ale aj eh, vplyv eh, občanov EÚ, vplyv Brexitu na občanov EÚ, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve. Museli sme si dávať veľký pozor, pokiaľ ide teda o rozsah správy, ako som povedala v našich formuláciách. Sme sa teraz snažili načetnúť všetky tie dôležité body. a teda popísať, e, teda, ako je dôležité chrániť občanov, chrániť e, ich práva. Je to dôležité z toho dôvodu, že občania, nezapomínajme, sú naozaj v srdci e, tohto projektu. E, v stredu 14. vyprší lehota na predostrieranie pozmývacích návrhov. Bolo by dobré, keby nám neušla tá lehota e, decembrového hlasovania, aby sme mohli ísť na plénum v januári. Budeme spolupracovať so sekretariátom, aby sme urobili všetko, čo je v našich e, silách, aby sa nám to všetko podarilo. Ehm, z toho dôvodu, že predchádzajúca schôdza bola zrušená, sme sa teraz dostali eh, trošku do čiasovej tiesne. Ďakujem pekne. Martina, niektorí stieňových spravodajcov sú prítomní. Za EKR, pán Vistesen, chcete sa vyjadriť? Z perspektívy EKR je veľmi jasné, že občianstvo EU eh, e vidíme ako doplnok k občianstvu členských štátov a nemyslíme si preto, že by sme mali nejaké individuálne práva eh, s ním spájať tak ako sa to navrhuje eh, v tejto správe. Myslíme si tiež, že voľby sú národnou kompetenciou. Malo by to tak ostať aj pokiaľ ide o európske voľby, takže v tomto zmysle predostrieme aj uh, pozmeňovací návrh a neviem si predstaviť, že by sa zúčastnili kompromisov eh, v rámci tejto správy. Niekto ďalší? Does the commission want to? Komisia by sa chcela vyjadriť. Pekný vyvažujúci príspevok, vypadal dobre. Ďakujem, pán predseda. Budem veľmi stručná. Ďakujem za príležitosť stručne sa vyjadriť. Chcem vám pripomenúť v tomto kontexte, že komisia počas tohto mandátu vypracovala správu o občianstve a o pokroke týkajúcej sa e, práv európskeho občianstva. Takisto eh, komisia robila viacero iniciatív eh, v tejto oblasti, eh, aj pokiaľ ide o volebné právo. Tu sme v septembri predstavili balíček, ktorý má zabezpečiť spravodlivé voľby v Európskej únii. E, dôležité rešpektovanie e, príslušníkov menšín. Je to jedna zo základných hodnot, spomína sa v charte, v e, zmluve o fungovaní Európskej únie, ale Európska komisia v oblasti menšín nemá priame kompetencie. Rada zodpoviem na prípadné otázky v tejto súvislosti. Dôležité sú teda kompetencie členských štátov v súlade s právom EÚ, ale sú tu aj dôležité rozsudky súdneho dvora e, v tejto oblasti. Napríklad pokiaľ ide o e, teda zloženie elektorátu, toto je v kompetencii členských štátov, ale treba samozrejme rešpektovať chartu základných práv. A, a k otázke hlasovania na diálku. Viete, že toto bolo súčasťou návrhu Európskeho parlamentu k reforme volebného e, práva. E, bola tu zhoda na rade prednedávnom, ale nie, ale teda výsledkom e, tejto zhody na rade bolo, že by to nemalo, že by to mala byť možnosť, ale nemala e, by to byť e, právna povinnosť. každý podlieha takýmto obmedzeniam e, teda veľkosti e, správy. E, bolo treba vypracovať už dlho správu na tému práv občanov, politických práv. Martina, myslím, že väčšina kolegov sa zhodne na tom, že Brexit predstavuje skutočnú hrozbu ktoré teda práva občanov EÚ a preto je e, táto správa taká dôležitá. E, Odhľadnúť teda od e, tej situácie prednedávnom. A ja by som rada vyzvala kolegov, aby teda neváhali a prispeli vypracovanie tejto správy. Samozrejme, volebný, volebný volebné e, otázky spadajú do kompetencie členských štátov, ale máme tu aj členské štáty, e, ktoré e, neodnímajú svojim občanom právo voliť, aj keď nebývajú v danej krajine. A teda títo môžu participovať na demokratickom procese. Toto treba aspoň uznať, priznať si to. A samozrejme zohľadňujúc, že ide o kompetencie národných štátov. A táto téma je e, dôležitá aj kvôli tomu, že extrémna pravica čoraz častejšie spomína argumenty týkajúce sa občianstva. Ďakujem, Martina. Pýtam sa, ktorý práve prišiel, či by e, sa nechcel vyjadriť, teda pýtam sa Cecil. Cecil, chcela by si sa vyjadriť e, k bodu pani e, Anderson. E, takže nech sa páči, dávam slovo teňovej spravodajkyni za SND. Ďakujem, Claude. Ďakujem pani Andersen za jej návrh správy. Obč- Európske občianstvo je právnou realitou, ktorá posilňuje európsku identitu, E, zainteresováva občanov do e, procesu európskej integrácie. E, spomína sa tu článok 21, 22 charty základných práv. A musím povedať, že v jednej smernici Európskej únii sa hovorí, že e, občania, e, ktorí majú dlhodobý pobyt v EÚ, majú rovnaké práva ako e, občania EÚ. Treba samozrejme povedať aj, že Európska únia má povinnosť chrániť príslušníkov menšín a štáty, ktoré nerešpektujú, nedávajú nedelú možnosť svojim občanom voliť, by mali byť sankcionované. Rozmanitosť je bohatstvom Európskej únie, je to princíp, ktorý by sme mali chrániť aj pomocou inkluzívnych e, politík. A preto je dobré spomenúť aj e, smernicu, ktorá vlastne dáva rovnaké práve v určitých oblastiach e, e, ľuďom z tretich krajín, ktorí majú dlhodobý pobyt v EÚ. Treba sa zaoberať aj témou lingvistickej diskriminácie, ale pripomínam, že žiaľ Bohu je aj veľa e, fóriem inej diskriminácie, proti ktorým by sme mali vehementne bojovať. Treba sa snažiť e, garantovať práva všetkých, teda e, inkluzívne občianstvo, ktoré by chránilo práva všetkých občanov. Už som spomenula tento dlhodobý e, pobyt a teda občania, ktorí ho majú, na nich by sa tiež mali vzťahovať úpravy v, spomínané v tejto správe. Ďakujem pekne, Cecil. Jill práve si prišla, chcela eh, by si sa vyjadriť k tejto téme. Ako deňová spravodajkynia za zelených k tejto správe. Ďakujem pekne, ospravedlňujem sa, že som dorazila neskôr. Vítame eh, správu Martiny Anderson. Eh, súhlasím aj s tým, čo práve povedala Cecil Kienge eh, k tomu, ako to vplýva na občanov z tretich krajín s dlhodobým pobytom v EÚ. Mm, chcel by som doplniť nasledovné. Európska únia by sa mala venovať situácii detí, ktorých e, e, rodičia využívajú práva, ktoré im poskytujú zmluvy, pretože E, pre niektorých je e, e, ťažké, aby dostali právo hlasovať v krajine svojho pôvodu. Iné krajiny zostrujú svoje volebné právo. Ak žijete mimo krajiny vašho, vašej národnosti, kvôli profesii vašich rodičov, to pre niekoho môže byť problém získať hlasovacie právo. Takže treba sa venovať tejto otázke Dôležitá je aj e, téma na rodinný e, život pre e, európskych občanov, ktorí sú v manželstve s občanmi krajín mimo EÚ. Tiež môžu mať nižšie, nižšiu mieru garantovaných práv, ktoré požívajú. A upriamiť by som chcela pozornosť aj na e, to, aby e, členské štáty e, postupovali proporčne, pokiaľ ide o odsúvanie občanov z tretich štátov. Často tu vidíme prípad, že bezdomovectvo sa vníma ako dôvod na odsunutie takýchto ľudí. To je niečo, čomu by sme sa tiež mali venovať. To bolo, čo som chcela doplniť eh, z mojej strany. To sú veľmi bohaté príspevky. Pretože ako eh, Martina eh, spomenula, občanstvo teda v tomto koncepte má tak veľmi zaujímavé aspekty. Sú tu teraz určite veľké výzvy, snad nikdy neboli väčšie v tejto oblasti. Ďakujem pekne Jean. Anna na záver. Ja mám otázku pre komisiu. Ako komisia zohľadňuje, e, čo si myslí o zlatých vízach a o zneužívaní európskeho občianstva za rôznymi účelmi, napríklad e, praním, e, špinavých peňazí a finančnými e, účelmi, legálnymi či nelegálnymi. Pripomínam, že včera v Monaku bol zatknutý ruský občan Dimitri Rybolovlev, ktorý požiadal o cyperské občanstvo v roku 2011 jeho manželka a dcera e, získali mal, medzičasom malcké občianstvo. A toto je samozrejme človek, ktorý má veľa peňazí, vlastní futbalový klub, mohol by podporovať e, bez problémov e, kampaň ako tento Aaron Banksin z Brexit podobným spôsobom a teda interferovať vo voľbách ovplyvňovať e, voľbu Európanov. Takže ako e, to vníma komisia aj vo svetle e, takýchto hrozieb? Ďakujem. To bolo dosť kreatívne. in the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 Máme tu e, správu, ktorú komisia predstavila minulý rok, týkala sa európskeho občanstva a tam sme prejavili svoj e, záväzok a odhodlanosť e, chrániť európske občanstvo a hodnotu, ktorú predstavuje ďalej, čo sa týka udelovania občanstva investorom. Tam sme sa brali touto oblasťou a chceli sme poskytnúť usmernenie členským štátom, preskúmať príslušné ustanovenia a mm, príde teda ďalšia, prídu ďalšie informácie čoskoro. Ďakujem, to si myslím, že bolo dosť jasné. A Lehota na pozmeňujúce návrhy je 14. novembra a toto stanovisko bude veľmi obsiahle, zaujímavé keďže tá téma je zaujímavá. Ďakujem Martine a tieňovým spravodajcom. Myslím si, že už teraz nemáme časový skls, takže pokiaľ je tu pán Ungureanu, môžeme prejsť k bodu 5. Prezentácia komisie. Máme tu dva návrhy v súvislosti s vízami pre eh, brazilských občanov. Je to teda dohoda medzi Európskou a Brazíliou. Pánom Guránu je spravodajcom pre oba tieto spisy. Pán predseda, takže ako e, prvá téma je tu, sú tu krátkodobé víza pre držiteľov bežných e, cestovných pasov a ďalej pre držiteľov diplomatických, služobných alebo úradných cestovných pasov. Máme nariadenie z roku 2013, roku 610, ktoré zaviedlo sa nejaké horizontálne zmeny v našom aký sa víz a pohraničných otázok a je tam hm, teda vydávané vízum na 90 e, dní e, v rámci celkovo e, obdobia 180 dní. Prichádzame teraz s novými definíciami, napríklad dodáva definícia krátkodobého pobytu. Komisia v tomto zmysle v júli 2014 schválila odporúčanie na rozhodnutie rady, aby sa započali rokovania ohľadom e, zmeny e, dohody o krátkodobých e, vízach Brazíliou. Rada v roku 2014 sa toto schválila. Potom, teda to bolo povolené zo strany rady, komisia začala rokovať o zmene ustanovení v súvislosti s výnimkami z vízovej povinnosti alebo zrušenie tej povinnosti medzi EÚ a Brazíliou. Rada, samozrejme až po súhlase parlamentu, môže schváliť tento akt. Ja ako spravodajca toto odporúčam. Prezentácia navrhov správ vo výbore prebehne 3. decembra. Lehota na návrhy je stanovená 6. decembra a obe tieto správy budú zhlasované vo výbore 10. januára. A to je všetko. Ďakujem. To bolo komplexné, pán Ungureanu. Chce sa niekto vyjadriť? Dobre, komisia. Ďakujem. Nemám k tomu príliš čo dodávať. Chcel som len pripomenúť, že tu máme platnosti s Brazíliou dve rôzne dohody v súvislosti s rušením vízovej povinnosti, poprvé pre držiteľov bežných cestovných pasov a potom pre e, úradné diplomatické a služobné pasy a preto pred Európskym parlamentom sú tieto dva texty, ako už povedal spravodajca. Mení sa tam definícia napríklad krátkodobého pobytu, tam mm, teda tie dve lehoty 3 mesiace, 3 mesiace a 6 mesiacov. Mení sa to teda na 90 dní v priebehu ktorého akokoľvek 180 e, dní dlhého obdobia. Navrhujeme rovnaký postup ako v prípade ďalších šiestich podobných dohôd, o ktorých e, sme hovorili nedávno. Týkalo sa to taktiež e, iných krajín Antigua, Barbuda, Barbados, Bahamy, Sešely a Mauriciu z týchto ostrovov a Európsky parlament nedávno 23. oktobra udelil súhlas so zmenou týchto dohôd a v prípade Brazílie e, ide o rovnaký postup, ale trvalo to trochu dlhšie, než sa to dostalo do Európskeho parlamentu, pretože z brazilskej strany tam bolo trochu pozdržanie. Taktiež chcem e, zdôrazniť, že tieto zmeny vstúpia do platnosti a budú sa uplatňovať až po tom, čo Európsky parlament udelí svoj súhlas a po tom, čo budú eh, aj zo strany Brazílie uzavreté a ratifikované. Ďakujem. Anna alebo Kristín ešte chce niečo povedať? A potom Anna. <laughs> Eh, <laughs> Ďakujem pekne. Nebudem hovoriť príliš dlho, ide o technické dohody. Chcela by som len oceniť, že tentokrát Európsky parlament je konzolidovaný predtým, ako sa e, dostane do platnosti tieto dohody. Žiaľ, nie je to e, systematicky tak, e, že by sme boli konzultovaní vopred. Teda dúfam, že toto je náznakom lepšieho smerovania do budúcna. Kristín, ti si spravodajkyňou pre tie ďalšie spisy. Áno, Anna, čo si chcela povedať? Ja nenamietam nič proti dojde z Brazílie, práve naopak, myslím si, že je teraz správny čas e, uľahčiť Brazílčanom prichádzať do Európy. A dúfam, že aj do Portugalska. Teraz budú mať veľmi ťažké politické podmienky s tým ich novým prezidentom. Ale chcem sa pýtať komisie v súvislosti s ďalšími dohodami, ktoré, ako ste povedali, nedávno parlament odsúhlasil. Len týždeň po tom, čo OECD všetky tieto jurisdikcie zaradila na čierny zoznam podozrivých jurisdikcií v súvislosti so schémami udelovania zlatých víz a e, rôzneho predaja občianstva a tak ďalej. Takže z rôznych dôvodov podozrivé jurisdikcie a berete do úvahy aj tento aspekt e, predtým, než navrhnete parlamentu to schváliť? Pokiaľ nie, tak by ste mali a parlament by taktiež tieto aspekty mal vziať do úvahy. Ďakujem. Takže v poriadku. Pán Ungoreanu, na záver niečo? Nie? Dobre. Takže myslím, že tento bod je hotový. Ďakujem pánu Ungoreanu. Ďakujem aj ďalším kolegom za ich pripomienky k, tejto, k týmto správam. Ďakujem za vašu prácu, ktorú ste odvedli. A teraz prejdeme pani Kinič je tu, takže máme tu bod 7, prezentácia e, správy ohľadom nariadenia AMEF, kde majú byť stanovené fondy, ktoré by riešili otázky migrácie, napríklad ako e, podobne ako e, napríklad relokáciu a podobné aspekty. Budú sa revidovať národné programy, prejde tak presudu prostriedkov my sme sa dohodli, že budeme na tejto téme pracovať len v angličtine, tak aby sme to urýchlili, aby sa to mohlo čo najrýchlejšie schváliť ešte pred koncom roka. A teraz dám slovo pani Kiniči, ktorá nahrádza spravodajkyňu, aby nám predstavila hlavné črty tejto správy. Ďakujem, Katerina. Máte slovo. Grazie, grazie Claude. Eh, Ďakujem, Klod. Vážení kolegovia, ako Klod už uviedol, zastupujem tu pani Miriam Dali, spravodajkyňu eh, k tejto eh, správe, pokiaľ ide o sumu eh, za účelom medzinárodnej podpory Taliansku a Grécku. Pani Dali sa ospravedlňujete mi spravodajcom a všetkým kolegom za to, že tu nemôže byť osobne prítomná ale eh, žiaľ jej eh, zabranili prí, eh, prísť sem iné záväzky, ktoré nemohla zrušiť. Jo, o, o Fond pre azyl, migráciu, obzvlášť článok 18 tejto úpravy, ktorá je dôležitá pre túto správu. Pani Dali vysvetľuje, že migračná kríza z roku 2000 15 eh, viedla k tomu, že fondy z AMIF eh, boli vyčlenené eh, za účelom presídlenia utečencov z Grécka, Talianska, ako aj z Turecka. Určité prostriedky sú ešte stále k dispozícii, viac než 800 Eh, miliónov eur. Tieto eh, platby eh, by mali byť vykonané do konca roka 2018. Potom už financovanie nebude k dispozícii pre členské štáty v rámci ich národných programov a MIF, aby sa zabezpečilo, že nevyužité prostriedky budú využiteľné za účelmi AMIF Komisia predstavila určité technické e, zmeny e, k článku 18 e, tohto nariadenia. Pani Dali hovorí o minimálne 20 percentách týchto transferov vo svojej správe. Pani spravodajkynia hovorí, že členské štáty, ktoré chcú naďalej e, presúvať osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, by nemali byť e, odrádzané od toho, aby tak robili e, obzvlášť pretože v roku 2014 rada pôvodne vytvorila povinnosť pre členské štáty presunúť 160 tisíc ľudí z Talianska, Grécka. Neskôršie rozhodnutia túto, e, tento počet znížili na 98 tisíc. Komisia e, vo svojich číslach ukazuje, že sme ešte stále od tohto cieľa vzdialení. To hovorí, že treba toho urobiť ešte veľa a členské štáty, ktoré chcú e, naďalej pokračovať v tomto, by nemali byť penalizované. Spravodajkňa si ďalej myslí, že zvyšné Ostávajúce financie by sa mali prioritne eh, veno, venovať roz, eh, teda rozhodnutiem, ktoré rešpektujú solidaritu a rovné nesenie bremena medzi eh, členskými štátmi. Miriam Dali navrhuje percenta, minimálne 20 percent prostriedkov by teda malo ísť na vytvorenie európskeho Eh, spoločného azylového systému, ďalších 20 na podporu eh, legálnej migrácie a na podporu integrácie eh, občanov z tretich krajín. Posledný bod by chcela pani Dali zdôrazniť, že pokiaľ ide o tieto ostavujúce prostriedky, treba pritom zohňadňovať ten pôvodný účel pre, presídlovania. Členské štáty, ktoré rešpektovali svoje kvóty presídlenia občanov, by nemali byť penalizované z dôvodu konania iných členských štátov aj keď nie je e, dosť e, času pre tú správu, e, pani Dali chce intenzívne spolupracovať s tieňovými spravodajcami, aby bola táto správa hotová do konca roka a aby sa mohlo zabezpečiť pre rozdelenie týchto prostriedkov za účelmi, ktoré si všetci želáme. Ďakujem za prezentáciu o tomto dôležitom spise. Obzerám sa aby som zistil, ktorí tieňoví spravodajcovia sú tu. Chcete sa niektorí z nich vyjadriť? Kristín, chcete sa vyjadriť? Björk. Ja by som rada vystúpila v mene pani Björk. Malin, thank you. Please go ahead. Dobre, takže v mene Malin, nech sa páči. Rada by som ospravedlnila svoju kolegyňu Malin Björk postúpila mi e, svoje vystúpenie a ja ho v jej mene prednesiem. Neskôr by som sa rada poďakovala spravodajke Miriam Dali za jej správu, ktorá nám bola predložená. Poznáme výzvy, ktoré sú spojené s krátkými lehotami v tomto procese a osobitne, že v tomto kontexte spravodajkyňa navrhuje pozmiace návrhy, čo chápeme. Nie je to technické tak, ako to prezentuje komisia. Ide o otázniky súvisiace s tým, prečo je naďalej 585 miliónov eur, ktoré boli určené na relokalizáciu žiadateľov azylu v Grécku a v Taliansku. Nevyžité parlament vo svojom uznesení v minulom roku predlžili jasné požiadavky. Ak by sa ich komisia držala, tak by sa tejto situácii predišlo. Parlament žiadal dve hlavné veci presun všetkých eh, osôb, ktoré prišli po 20. marci 2016, eh, čo neprebehlo a to je v rozpore s rozhodnutím o relokalizácii, ale predlženie opatrenia relokalizácie až k prijatiu reformy eh, Dublinského nariadenia. Taktiež je potrebné rozšíriť túto skupinu na rokovaných osôb. Žiaľ, komisia prijala toto opatrenie príliš neskoro. posobná chceme sa poďakovať komisii za to, že pridala do skupiny príjemcov aj tých, ktorí majú právo na medzinárodnú ochranu. Kritie nárokovateľnosti, ak by boli menej prísne od roku 2015, mohli by sme predísť takéto katastrofálnej humanitárnej situácii v Grécku. E, dve skupiny žiadateľov o azyl boli vylúčené z tohto mechanizmu. E, ide o príslušníkov e, Iránu a Afganistanu mnoho osôb, ktoré sú vo veľmi zložitej situácii bez na ich národnosť a ich sa to týka vrátanie mnohých maloletých osôb bez sprievodu. Vyžaduje sa to solidaritu v EÚ. Podľa nás je dôležité zachovať pokračovanie tohto mechanizmu eh, relokalizácie žiadateľov azyl, ale tiež eh, tých, ktorí majú právo na medzinárodnú ochranu. A preto v našich pozmiacich návrhoch žiadame záruky, aby sa tieto prostriedky využili len eh, v tých členských štátoch, ktoré si želajú relokovať žiadateľov prijať alebo a príjemcov medzinárodnej ochrany a nie len teda Taliansko a Grécko, ale iné krajiny ako napríklad eh, Španielsko alebo Malta. Bolo to prijaté s cieľom eh, solidarity. Je nepripustné, aby sa tieto prostriedky využili na represívne účely, tak ako napríklad nútené a vnútené návraty. Ďakujem. Christine. Ďakujeme, Kristýn. A teraz nám niečo povie komisia. Dobré ráno. Práve som dobehol, takže ešte som zadýchaný. Prepašte, ďakujem za um, vyjadrenia, ďakujeme za návrh správy. Samozrejme, vo všeobecnosti komisia toto víta. Rád by som chcel pripomenúť, ako vyzerá momentálne pre relokáciu legislatívny rámec, ako viete. E, trvanie rozhodnutia o relokácii skončilo, takže nemáme teraz žiadny režim pre povinné relokácie. Zároveň sa diskutuje o reforme Dublinu. Tam samozrejme riešime otázky relokácie a presunu, ale ešte tam nie je žiadna dohoda. A preto nemáme žiadny legislatívny rámec pre povinné relokácie a v tomto zmysle tento návrh komisie umožňuje niečo, čo je veľmi užitočné a síce naďalej podporovať dobrovoľné relokácie a preto si myslím, že je jasné, že tento návrh prináša väčšiu mieru solidarity. Vieme, že pokiaľ nemáme legislatívny rámec pre relokáciu, nebude tých relokácií príliš veľa a pravdepodobne bude len obmedzený počet. A preto vieme, že bude veľmi dôležité využiť tieto, mať možnosť využiť tieto financie flexibilne na rôzne účely v oblasti, kde sú veľké potreby, ako napríklad azyl, azyl a integrácia akákoľvek investícia do azylu a imigrát, do integrácie je taktiež určitou formou solidarity. A AMIF je nástrojom, ktorý vyjadruje solidaritu voči žiadateľom o azyl a medzinárodnú ochranu a taktiež medzi členskými štátmi a rôznymi zúčastnenými stranami akékoľvek investície v rámci AMIFu sú investíciami do solidarity v tomto zmysle. Sa pozrieme na pozmeňujúce návrhy zo strany tohto výboru a komisia samozrejme víta možnosť podávať správy každý rok e, parlamentu ohľadom využívaní týchto financií. Toto je veľmi vítaný návrh v rámci tejto správy. A komisia taktiež víta všetky dotočné úvodné ustanovenia, ktoré sa snažia objasniť text. Taktiež tam je tá 8-týždňová lehota na preskúmanie zo strany národných parlamentov, ale čo komisia nedokáže podporiť, je pozmeňujúci návrh, ktorý stanovuje minimálne percento pre relokáciu, pretože toto by sa mohlo milne chápať tak, že sa a my využíva ako miesto, kam sa presúva diskusie, ktoré mali e, sa robiť v súvislosti s Dublinom. A požiadavky na minimum, minimálnu kvotu alebo percento pre relokáciu, alebo tá kvota by bola povinná, tak viete, že tam sa nedospie k žiadnej dohode, keďže toto je súčasť diskusí ktoré sa naďalej vedú bezvýsledne v súvislosti s reformou Dublinu. Takže, pokiaľ chceme, aby tento návrh fungoval, tak musíme zaručiť, že tam nebudú takéto rigidné percentuálne hranice. Takže toľko sme chceli podať zo strany komisie. Chceme vyzvať váš výbor, aby ste zaručili, že tento návrh bude schválený, dohodnutý do konca roka a v tomto zmysle by boli kontraproduktívne takéto minimálne percentá. Ďakujem a pokiaľ máte nejaké ďalšie otázky, tak som tu a odpoviem na ne. Myslím, že ja by som mal niekoľko otázok. Nevieme, či aj vy, pani Čini, či chcete položiť otázky alebo to prenechajte pani Dali, keď na to bude vhodnejší čas, keď sa práti. Dobre. Alebo chcete reagovať na to, čo povedala komisia? Ďakujem veľmi pekne za disponibilitu. Toto, ako už zaznelo, nie je technická oblasť, ale veľmi komplexná, veľmi zložitá, preto je vhodné, aby teda sme popísali, ako eh, kolegyne dali, aké príspevky dnes eh, záznili, čo povedali kolegovia. Bude to veľmi cenné pre ňu v jej ďalšej práci. Ďakujem. A spolupracovníci Miriam Dali sú tu prítomní, takže oni to všetko zaznamenali. Ďakujeme pekne všetkým. marie Kristin, chceš ešte reagovať? Ja by som rada požiadala o malé upresnenie, pretože nechápem celkom, aká je pozícia komisie, ak som to správne pochopila, ale keďže nie som tieňová spravodajkynia, možno sa milím. Ak som to správne pochopila, pozmiaci návrhy nežiadajú o kvóty. Táto diskusia sa netýka toho, nemyslím si, že spravodajkynia, tenoví spravodajcovia sa chcú venovať téme kvót. Nechceme E, dozrievať, chceme hľadať riešenia, chceme, aby sa prostriedky rezervy, ktoré sú k dispozícii, aby sa využili tie, ktoré boli určené na relokalizáciu a aby sa to sprístupnilo aj pre iné krajiny na základe dobrovoľnosti. Už to platí v súčasnosti, len žiadame, aby boli dostatočne e, rezervy a to sa týka, ak to môžem takto povedať, vzhľadom na vývoj aktuálnych migračných tokov Vieme, že nie už Taliansko a Grécko sú eh, hlavnými krajinami, eh, cez ktoré sa vstupuje do EU. Eh, tieto trasy sa trošku presúvajú do Španielska napríklad. Podľa mňa to nejde o kvóty. To, ako odpovedala komisia, nezodpovedá realite pozmiacich návrhov. Iba ak by som sa teda mýlila náhodou. Katrina, do you come in now then, please? Musím vyjadriť eh, to isté prekvapenie, ako to povedala kolegyňa. Myslím si, že k tomuto bodu kolegyňa Miriam Dali sa určite vráti vo svojej práci. Bude to treba viac objasniť, pretože naozaj, ako už zaznelo, zdá sa, že to nezodpovedá potrebám fondu a teda uplatnenie prostriedkov z tohto fondu opätovne. OK, thanks. Ďakujeme. Bol by som rád, keby spravodajkyňa sa k tomu jasne vyjadrila, ale aby sa tieto prostriedky presunuli na relokáciu, to je podľa nás veľmi dôležité. Chceme, aby sa to odzrkadlilo aj v pozmeňovacích návrhoch. Myslím, že Marie Kristin to jasne zdôraznila, Katarína to tiež potvrdila, ty si v zložitej pozícii, pretože ty len nahrádzaš spravodajkyňu. Rozhodne sa to však pokúsime odovzdať jednoznačne aj spravodajkyni. Celkom iste Jona pochopí. Viem, že je to jej názor. Komisia si nás tiež vypočula, teda mala možnosť aj ona absorbovať túto našu požiadavku. Ešte raz ďakujem všetkým. A prejdeme ďalej. E, teda, pardon, leho, teda pozmeňujúce na 12. november na poludnie. Ďakujem. Som rád, že sme mali náhradu pre spravodajkyňu, že sme to mohli absolvovať dnes, tento bod. Myslím teda, že e, vlastne už to máme takmer všetko prebraté, takmer celý program. Nebolo to jednoduché takto vo štvrtok do poludnia. Teraz to budeme musieť však prerušiť, toto naše stretnutie, pretože pán Terry Cabras už je na ceste. Okay. Um, so colleagues, for this last point... K tomuto poslednému bodu budeme musieť program prerušiť. Pán Trigger Braz je na ceste. Na ako dlho musíme prerušiť? Na 20 minút. Teda začneme opäť o 10.30. And then that, that's the last point. To bude posledný bod na našom programe. Okay, thank you very much, colleagues, and thank you, Mr. Terry Carbris. Um... Kolegovia, ďakujem pekne za strpenie. Sme radi, že pán Terry Carbris už je medzi nami. Mm, samozrejme, máte pravdu, váš bod bol naplánovaný na 10.40. Nie je s tým teda žiadny problém. Prerušili sme schôdzu na chvíľočku. Chápeme, je štvrtkové dopoludnie. Všetci majú rôzne iné povinnosti. Ďakujem všetkým ešte raz za strpenie. Prechádzame teda k záverečnému bodu nášho programu, bodu 8. Konkrétne ide o prezentáciu návrhu stanoviska pána Terika Brasa. Tu je náš výbor pridruženým výborom. Vychádza sa z toho, že Európska únia je komunitou práva, vychádza sa zadržiavanie princípa právneho štátu, čo sa vníma ako predpoklad pre dôveru v to, že sa chránia výdavky Európskej únie v členských štátoch. Venujeme tejto téme osobitnú pozornosť vzhľadom na nedávny vývoj, taktiež výzvy, ktoré súvisia s ohrozením princípov právneho štátu a taktiež hodnú od Európskej únie. Ďakujeme za to, že máme priestor o tejto téme dnes dopoludne diskutovať. Pán Terry Gabras, už ste um, získali späť svoj dých po tom, čo ste dobehli nech sa páči, dávam vám slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, za pochopenie. Ďakujem aj kolegom. Tento nástroj, ktorým sa zaoberáme, je úplná novinka v európskych interných výdavkoch a mohol by sa vzťahovať podľa návrhu komisie na všetky výdavky z rozpočtu EÚ, ale tiež nad rámec tohto aktuálne platného viacročného finančného rámca. Chcel by som preto privítať návrh komisie, kde sa aktivujú opatrenia v prípade, že je ohrozený princíp právneho štátu a tiež, že sa nedostatočne chránia princípy EÚ a keď je ohrozená dôveryhodnosť nášho projektu. Zároveň však musíme zaistiť, aby možné sankcie nepoškodili priamo občanov. Chcel by som sa poďakovať spravodajcom z gestorských výborov e, pre rozpočet a pre kontrolu rozpočtu za to, že prijali vašu právoplatnú požiadavku na predlženie lehoty, pán predseda, keďže tento návrh si vyžaduje podrobné preskúmanie, keďže je to úplná novinka z hľadiska aj obsahu, aj z hľadiska postupu. Teraz, čo sa týka obsahu môjho návrhu, konkrétne článkov 2 a 3, tu mali be spoločnú kompetenciu s ostatnými výbormi. Poprvé, chceli by sme, namiesto toho, aby sa hovorilo o princípu právneho štátu, aby sa v našom horizontálnom návrhu presadili e, unijné hodnoty, tak ako je to zakotvené v článku 2. Ďalej po druhé, definícia všeobecných nedostatkov, čo sa týka unijných hodnot. Tu chceme zahrnúť nasledovný prístup akákoľvek situácia, v ktorej eh, došlo k systémovému ohrozeniu unijných hodnôt, alebo v prípade, že unijné hodnoty sú priamo alebo nepriamo podkopané, a to systematicky, buď z dôvodu skombinovaných eh, faktorov, opatrení alebo krokov zo strany verejných orgánov, alebo z dôvodu rozšírených, opakovaných eh, krokov, opatrení, nedostatočného konania verejných orgánov, čo má za následok podkopanie jedného z prvkov alebo viacerých prvkov, ktoré sú súvisia s princípy právneho štátu a s hodnotami EU. Toto navrhujeme ako vysvetlenie e, všeobecných nedostatkov a presedovanie unijných hodnôt. Malo by to byť podľa nás čo najkonkrétnejšie sformulované. Čo sa týka článku 3 teraz, predkladáme, eh, teda popisujeme tri situácie, v ktorých je potrebné prijať potrebné opatrenia. Poprvé, komisia zaktivuje rámec eh, princípu právneho štátu EÚ, ďalej členský štát, súbor členských štátov, parlament alebo komisia predložia odôvodnený návrh rade podľa článku 7 bod 1, aby sa určilo, že naozaj je ohrozené riziko, teda je reálne riziko v danom členskom štáte ehm, že budú podkopané hodnoty, ktoré sú popísané v článku 2. Po tretie, tretina členských štátov e, alebo komisia predloží odôvodnený návrh Európskej rade podľa článku 7, aby sa určila odôvodnená povaha porušenia hodnôt Európskej únie, ktoré sú popísané v článku 2 na úrovni toho členského štátu. Ten predchádzajúci návrh sa vzťahuje na závažné porušenie a teraz v tomto konkrétnom bode sa hovorí o závažnom a trvalom systematickom porušení. Okrem toho navrhujeme, aby v hodnotení všeobecných nedostatkov, čo sa týka unijných hodnot, komisia mala pomoc aj od eh, panelu nezávislých expertov, e, ktorí sa špecializujú na demokraciu, princípy právneho štátu a základné práva. Mali by to byť teda expertný panel externej povahy. Dúfam, že sa kolegovia tiež e, pokúsia tento text vylepšiť, ktorý je z nášho pohľadu veľmi dôležitý. Ďakujem. Ďakujeme, pán Terry Cabras. Myslím, že to je veľmi závažná vec. Ide o stanovisko k téme, ktorá je vysoko aktuálna a dôležitá. Máme tu platné pravidlo 54. Ďakujem. Ja mám e, stanovisko od tieňového spravodajcu za EPP, ale neskôr sa obrátim na tieňových spravodajcov, či sa chcú vyjadriť oni neskôr Cecil. On this file, please go ahead. Uh, grazie, Claude. Ringrazio il relatore per uh, il progetto di... Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať spravodajcovi tohto stanoviska. Vo výbore pre rozpočet a vo výbore kont už prebehli úvodné diskusie a za našu skupinu môžem povedať, že my so spravodajcom e, súhlasíme v tom, že hodnoty, o, ktorých, o ktoré tu ide, sú e, zásadné a dôležité. Tieto hodnoty musia byť e, zaručené vo všetkých politických oblastiach EÚ a to sa týka aj rozpočtu EÚ. Musia sa dodržiavať základné hodnoty, čo je základným predpokladom pre finančné riadenie, ktoré má byť zdravej povahy a efektívnej povahy, čo sa týka Nakladanie s financiami. Toto je veľmi odvážny prístup spravodajcu, snažiť sa chrániť základné práva a dôstojnosť, práva menšín, princípy právneho štátu, demokraciu. Týka sa to všetkých situácií, ktoré dochádza k riziku. Myslím, že je zaujímavé to, ako spravodajca navrhuje postupovať v prípade nedostatkov a tiež, že navrhuje vytvorenie panela pre demokraciu, e, základné práva a princípy právneho štátu. To, čo spravodajca načrtol, je veľmi zaujímavé. Naša skupina predložila pozmeňujúce návrhy, aby podporila jeho pozíciu. Ďakujem. Ďakujeme. Cecil. Za ECR pán Jurek. Ďakujem. Podľa platnej legislatívy, podľa princípu právneho štátu nemôže byť jednotlivec alebo inštitúcia vystavená výčitkám v prípade, že nedošlo v právnom konaní k dôvodnenému porušeniu. V civilovnej zelenej spoločnosti táto žaloba nie je rovná potvrdeniu viny. A kým nebola a vina potvrdená, tak platí prezumcia neviny. Demokracia musí chrániť slobodu prejavu a tiež musí predchádzať vnúcovaniu stanovisk. V prípade, že sa pracuje politika, v ktorej neexistuje právny mandát, tak ide o ten druhý prípad. Hodnoty EU podľa článku 2 zmluvy sú spoločné. A to sa uvádza presne v článku 2. Sú spoločné pre členské štáty a nejako ich Európsky parlament alebo vlastný orgán nemôže stanoviť či vnúčiť. Nie je náhodou, že dnes hovoríme o, to, o tomto návrhu rozpočtových sankcií pre politicky kritizované krajiny a to len deň potom, keď na bruselských uliciach sa objavila hanebná protimaďarská kampáň pána Ferhofštata. Táto kampáň uráža milióny Maďarov, ktorí hlasovali za súčasnú maďarskú vládu a ktorých dane e, tečú do európskeho rozpočtu. Táto kampáň uráža deti a vnúčatá, e, ktorých sa, tých, ktorí sa zúčastnili v povstaní v roku 1956, taktiež sa tým podkopávajú základné princípy. Eh, na ktorých je vytvorená Európska únia. Takíto politici ako pán Verhofstadt musia byť neustále upozorňovaní, že Európska únia nie je ich vlastníctvom. Európska únia je úniou našich štátov a nie je to únia jeho, neho samého alebo niečo inej ideológie. Práve takéto konanie, aké prejavuje ono, odôvodňujú to, čo tvrdí Viktor Orbán o časoch eh, neliberálnej demokracie práve takéto zmýšľanie, ako sa to presadzuje z rozpočtovo-technických eh, dôvodov vylúčiť tieto krajiny, práve to potvrdzuje túto postliberálnu fázu tendencií. Spomíname si iste aj, čo povedala pani Sofie Intfeld na adresu Maďarska. Ona bytkla Barozovej komisii, že bola príliš legalistická a tiež vyslovila nádej, že nová komisia bude odvážnejšia a menej legalistická. To, o čom dnes hovoríme, je práve prejavom takéhoto odvážneho kroku, ktorý vychádza z takýchto legalistických eh, myšlienok. Európska únia by preto takéto návrhy rozpočtových sankcií mala eh, čo neskôr zamietnúť. The, um, and the shadow for GUE is Barbara Spinelli. Barbara, please. Slovo teraz eh, Barbara Spinelli, deňová spravodajkynia. Ďakujem pekne. Ďakujem pánovi spravodajcovi za jeho prácu a jeho veľmi zaujímavú prácu. Chcela by som sa vyjadriť eh, hlavne k pôvodnému návrhu komisie. Myslím si, že rešpektovanie právneho štátu si vyžaduje nástroje kontroly a eventuálne sankcie, ktoré mali vychádzať z princípov ako nezávislosť, objektívnosť, eh, nepolitickosť, práve preto, aby mohli byť efektívne a nestranné či spolitizované. Návrh nariadenia e, hrozí, že bude predstavovať pravý opak e, tohto, čo som práve povedala, a môže byť napadnutý aj zo strany súdneho dvora. Poprvé e, komisia si tu prisvojuje možnosť 100% posúdiť porušenia a teda stav danej krajine, parlamentu dostáva úlohu iba pasívneho pozorovateľa. E, takisto sa tu nespomínajú dostatočne dobré e, referencie pre kvalitatívne hodnotenie a tiež tu takmer úplne chýbajú nástroje hodnotenia dopadu e, prijatých opatrení, pokiaľ ide o finálnych destinatárov, prostriedkov, teda občanov, občianskú spoločnosť a tiež tu chýbajú ako e, popisuje dvor auditorov, e, pôvodné hodnotenie dopadov, aj konzultácie e, so zainteresovanými skupinami. Bolo by teda dôležité vypracovať alternatívy k týmto bodom. A je teda dôležité, aby návrh eh, komisie rešpektoval eh, princípy, ktoré som uviedla predtým, ako nestrannosť a nepolitizovanie. V tejto prvej fáze práce by som chcela vyjadriť eh, určitú, určité základné prekvapenie týkajúce sa žiaľ teda principiálnej oblasti stanoviska. Týka sa to nahradenia konceptu e, princípu právneho štátu s abstraktnejším princípom hodnoty únie, aj keď sa tam teda odkazuje na princípy z článku 2 e, zmluvy. Tak ako to vnímam, e, zásady právneho štátu a základné práva sú jasne definované na európskej aj medzinárodnej úrovni Napríklad Rule of Law checklist Benátskej komisie ich popisuje. A e, teda tento pojem hodnôt to nemôže dostatočne dobre zastúpiť. Právny štát, základné práva, to e, je jasne prepojené aj s hodnotiteľnosťou a teraz s možnosťou ochrany týchto e, práv. Hodnoty však e, e, nebudú tak ľahko hodnotiteľné, nemôžu byť pravdepodobne ani právnym východiskom pre prijatie legislatívnych úprav. To je všetko zatiaľ. Teším sa na ďalšiu diskusiu o tomto bode. Very interesting, thank you. Barbara. Um, okay, so... Dobre, zaujímavé, Barbara. To je, myslím, všetko uh, za stieňových spravodajcov. celé EPP eh, dnes prítomne nie je. Pán Radev mi postupil veľmi eh, dlhý prejav, ktorý by som mal v jeho mene prečítať. Neviem, či je to nápomocné čítať vyjadrenia kolegov, ktorí nie sú prítomní. Ak to robím teraz, tak to pravdepodobne budem musieť opakovať aj v budúcnosti. Ja myslím, že to je problematické. Takže čo urobím je, že jednoducho poviem, že e, sa e, negatívo teda e, vyjadril, postupuje svoje stanovisko vám aj ostatným kolegom. Trvalo by mi približne 7 minút, ak by som mal prečať celé jeho stanovisko, čo teda neurobím aby sa e, takáto situácia neopakovala na budúce, keď e, bude e, chýbať na zasadnutí nejaká celá skupina. Takže ja postupím jeho vyjadrenie všetkým kolegom a berte to prosím ako vyjadrenie EPP k tejto téme. To je všetko k tomuto bodu zo strany kolegov, zo strany tieňových spravodajcov, takže slovo má komisia. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcem stručne zareagovať na niektoré veci, ktoré tu zazneli. E, vítam aj rozšírenie lehoty, na ktoré ste sa dohodli. To nám e, e, umožní vám bližšie popísať tie základy, ktoré stoja za našim návrhom. Našim primárnym záujmom tu je chrániť e, rozpočet EÚ. E Preto sme vlastne vychádzali e, z výchylek pre finančné nariadenie. Čo je teda základom pre možnosť vynakladania prostriedkov z európskeho rozpočtu? K rozsahu pôsobnosti. E, sú tu odlišné názory v tomto výbore, ale malo by sa to teda ovplyvňovať na zásadu právneho štátu. Je to totiž to jasne popísané v článku 2 a našom návrhu. E, súčasťou toho je leg- e, legálnosť, transparentnosť, efektívna súdna ochrana a podobne. Takže sú tu no, úplne jasné princípy a to nepostačuje. Musíme aj preukázať, že nedostatok je na jednej strane všeobecný, nie, nie ide tu o jeden izolovaný prípad a že to zároveň má vplyv na to, ako sa vynakladá rozpočet EÚ. Prečo tu je teda je proporcionalita dôležitá, každé opatrenie, ktoré príjmeme, teda eh, má takto vplyv na rozpočet EÚ. Preto chcem povedať, že toto nie je sankcia, toto je uh, E, splnenie zásadného predpokladu pre vynakladanie prostriedkov. Takže ide tu o zdravé narábanie s finančnými prostriedkami. Ak v nejakom členskom štáte by dochádzalo k e, všeobecným e, nedostatkom nejakej oblasti, aby sa to podchytilo, napríklad nedostatočná nedostatočné fungovanie e, e, súdov, nedostatočné vyšetrovanie podvodov v súvislosti s e, európskymi prostriedkami položenými v krajine, tak by sme jednoducho nemali záruku, že prostriedky EÚ sa budú v tejto krajine správne vynakladať a toto je vlastne východiskom pre náš návrh myšlienka, že tu môže byť nejaká všeobecná podmienenosť e, pre poskytovanie prostriedkovej únie je nová. Poznáme ju z ekonomickej oblasti, e, rešpektuje ju e, súdny dvor, sú tu odlišné procesy než teda ten podľa článku 7, na ktorý sa tu odkazovalo. A tu máme splnené všetky e, prostriedky e, z tohto návrhu. Máme tu odlišný e, cieľ. Našim cieľom nie je v zásade chrániť zásad právneho štátu, ale prostried, rozpočtové prostriedky Európskej únie. Nie je to sankcia, opäť je to požiadavka, ktorú treba vopred splniť na to, aby bolo možné prijať prostriedky z európskeho rozpočtu, takže nemyslíme si, že je tam prelinanie s článkom 7 Eh, máme tu oveľa sústredenejší návrh, eh, ktorý sa týka naozaj správneho narábania s rozpočtovými prostriedkami. Eh, návrh, že by sme mali využívať panel expertov alebo vytvoriť proces Eh, ktorý by mal viesť k eh, podpore eh, toho, čo sme tu stanovili. Ja si myslím, že sú dostatočné zdroje ako Benátska komisia alebo aj súdny dvor a takisto aj celý rad expertov, ktorí sme sa opreli ale samozrejme môžeme, sa, môžeme e, prizvať expertov, keď sa stretneme v priebehu tohto procesu e, e, s nejakými ťažkosťami. Spomenula sa tu potreba nestrannosti a toho, aby diskusia nebola spolitizovaná. Proces, ktorý navrhla komisia, práve toto umožňuje, domnievame sa, pretože budeme mať príležitosť pozrieť sa na všetky argumenty, ktoré predkla, bude predkladať členský štát. Vždy tu ide samozrejme o odôvodnené rozhodnutie, takže ak dôjdeme k názoru, že nesúhlasíme s členským štátom, budeme to musieť odôvodniť. A tento návrh komisie pre e, e, radu a napokon e, rozhodnutie rady zostane pod kontrolou súdneho dvoru. To je dôležité. Sme tu v určitom zákonnom systéme. Bude tu zabezpečená kontrola zo strany súdnictva a potom je tu politické hodnotenie v rámci reverzného e, postupu kvalifikovanej väčšiny, ako to poznáme z oblasti makroekonomickej podmienenosti. No a napokon v nedostatku predchádzajúcich konzultácií tento návrh e, neprichádza z ničoho nič. E, diskutovalo sa intenzívne o ňom v rámci viacročného finančného rámca a diskusí súvisiacich eh, s tým. Aj teda v Európskom parlamente spomínalo sa vo viacerých eh, eh, návrhoch, takže myslíme si, že je to aktuálna téma, ktorá prichádza včas v súvislosti s diskusiami o budúčom viacročnom finančnom rámci. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste vysvetlili, o čo tu ide, ako veľkú vec tu ide. Boli sme požiadaní v rámci pravidla 54 e, prispieť k niečomu, čo bude veľmi zásadné pre e, to, ako budeme vymáhať zásadu právneho e, štátu. Komisia tu hovorí, že ide o a nie tak sankcie, ale o splňanie základných, teda prvotných predpokladov. Naše pravidlo 54 je o tom, že by sme sa mali e, vyjadriť k tomuto z perspektívy Libe, čo už samé o sebe je politicky dosť uh, nabité. Príspevok EPP všetkým e, postupím, Dúfam, že si ho všetci tieňoví spravodajcovia preštudujú. Ne, mm, vychádzam z toho, že by tu neboli rozdiely medzi nami. Dôležité je teda, aby sme sa zaoberali touto podmienkou 54 z nášho pohľadu. Libe je to dôležitá téma. Ako komisia správne povedala, nie je to nové, už sa o tom diskutuje určitú dobu, a má to veľký dopad, je to veľmi významné a všetkým v budúcom parlamente želám veľa e, e, šťastia v tejto oblasti, takže to je veľmi dôležité stanovisko. Ďakujem e, všetkým. Ospravedlňujem sa za to, že táto téma bola zaradená na program ako posledná vo štvrtok. Lehota na pozmeňovacích návrhov vyprší 14. novembra, takže nie je veľa času. A ďakujem ešte raz za kvalitu diskusie, ďakujem aj komisii. Ďalšie zasadnutie sa bude konať 15 novembra 8.30 eh, vo štvrtok ráno v Strasburgu sa bude hlasovať a ďalšie stretnutie sa bude konať potom 19. novembra. Ďakujem veľmi pekne a prajem vám pekný víkend. Thank you.